Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, das Protokoll der gestrigen Sitzung ist verfügbar. Gibt es Dámy a páni, máte poznámky e, k zapisnici? zápisnici? E, tá, tým pádom je tento schválený. A Keďže sa tomu tak nie je, prejdeme k hlasovaniu. Začneme.